schôdze sú k dispozícii. Má niekto nejaké námietky? Ak nie, tak je to všetko schválené. A teraz oznámenia. Bol som z Nemecka informovaný, že pani Štauner od 30. oktobra 2013 bola e, zvolená, e, rovnako ako pani Brajer, 7. 1. oktobru 2013. Pani Štauner nahradza pani Weisgerber a pani Brajer pani Brandner. Podľa článku 7 odsek 1 legislatívneho aktu o voľbách do EÚ, Európskeho parlamentu a podľa nášho rokovacieho poriadku obe dámy budú členkami Európskeho parlamentu účinnosťou od spomínaných dátumov. Obe kolegyne srdečne vítam a ešte pripomínam, že podľa článku 3 odseku 2 sa budú účastňovať zasadnutie Európskeho parlamentu e, ako plnoprávne členky, kým ich mandáty nebudú overené alebo e, nebudú e, napadnuté za predpokladu, že vydali písomné vyhlásenie, že tu nie je žiaden konflikt záujmov, že nevykonávajú žiadnu činnosť, ktorá by nebola zlučiteľná s mandátom poslanca Európskeho parlamentu. Polské orgány požiadali o zbavenie Tadeuša Šimanského imunity. Podľa článku 6 odseku 2 bola táto žiadosť postúpená výboru pre právne záležitosti. EPP a EFD ma požiadali o vymenovanie členov do výborov. Tieto zoznamy budú súčasťou zápisnice dnešnej schôdze. Ak nikto ne,